Uh, Dobrý deň, milé kolegyne a kolegovia. Začneme so zasadnutím nášho výboru. Musíme pokračovať eh, v práci výboru. V tejto chvíli by som rada medzi nami privítala pani komisárku Jourovú. Ja som veľmi rada, že naše pozvanie prijala. Mohli sme tak, mohli sme tak zorganizovať našu rozpravu a diskutovať o jednotlivých otázkach, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ak súhlasíte, navrhujem následovný spôsob organizácie našej rozpravy. Najprv by som udelila slovo pani komisárke, ktorá, to rečnícky čas bude zhruba 15 minút. Následne otvorím kolo otázok a odpovedí. Môžu vystúpia zástupcovia politických strán, koordinátori, pani komisárka potom zodpovie a na položené otázky a následne si dáme ďalšie kolo otázok pre ostatných poslancov. Poprosím vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas, aby sme všetkým umožnili položiť otázky. Pre prvé kolo to budú 3 minúty. Pre zástupkyne politických skupín a pre druhé kolo to bude jedna minúta. Môže, môžeme to sflexibilniť potom a nebudem, myslím si, že už v tejto chvíli odozdám slovo pani komisárke, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dámy a páni, ja som veľmi rada, že dnes môžem uh, s vami hovoriť o otázkach rodovej rovnosti v Európskej únii a o prioritách, ktoré treba v tejto oblasti riešiť. Dovolte mi, aby som sa obzrela späť na našu, podľa mňa veľmi úspešnú a koordinovanú participáciu na konferencii OSN o štatute žien v marci v New Yorku. A myslím hlavne na spoločný signál, ktorý ste vyslali vy. Vás, tu, vás tam zastupovala predsednička, niektorí ďalší členovia. Eh, ministri členských štátov a rovnako som tam bola ešte aj ja. A vyslali sme signál o význame istambulského dohovoru a o boji proti eh, rodovo podmienenému násiliu. Ten signál bol veľmi dobre zaznamenaný a ja som bola na nás hrdá, na európsky tím, pretože sme spojili naše sily a vyslali takýto dôležitý signál. Táto medzinárodná práca v rámci OSN je o to dôležitejšia, keďže rodová rovnosť je teraz jeden z cieľov udržateľného rozvoja. Dovolte mi teraz sa povedať niečo o správe o rodovej rovnosti z aj v marci, kde sa potvrdilo, že stále čelíme mnohým výzvam, aby rodová rovnosť sa stala skutočnosťou. Začal, čo zamestnanosť žien v EÚ dosiahla historicky najvyššie podiel v v roku 2015 ešte stále je to o 10 nižšie ako zamestnanosť mužov. Okrem toho, platové rozdiely sú stále skutočnosťou rovnako ako rozdiely v dôchodkoch, a to viac ako 40 Ani platové rozdiely, ani rozdiely v penziách a dôchodkoch nemajú tendenciu zmenšovať sa. Zatiaľ, čo som veľmi rada, že môžem hovoriť o o postupe členských štát, e, štátov pri zvyšovaní počtu žien v predstavenstvách spoločnosti za ostatných 5 rokov, tak výsledky sú stále veľmi skromné. Menej ako štvrtina členov predstavenstva sú ženy. A rovnaká vec platí pre politiku. Parita a, e, takýmto tempom by trvala ešte ďalšie 30 rokov. A ďalej, 13 30 žien v Európe e, sa stalo obeťou nejakého psychologického alebo fyzického násilia od veku 13 rokov. No a dovolte mi venovať sa niektorým dôležitým balíčkom v tejto oblasti. Skôr je to balíček vyváženosti práce a súkromného života. Dosahujeme pokroky, momentálne hodnotíme reakcie, ktoré sme dostali k verejným konzultáciám naše pôvodné a počiatočné analýzy ukazujú, že veľké percento organizácií, 97,8%, ako aj jednotlivci súhlasia s opisom víziev, ktoré sú uvedené v našom dokumente. Zatiaľ čo 85% súhlasí, že zoznam politických oblastí, na ktoré sa treba sústrediť, je presný. Tieto politické oblasti sú starostlivosť o dieťa, dlhodobá, dlhodobé služby starostlivosti, rodičovská dovolenka pre mužov a ženy, flexibilné pracovné podmienky tak pre mužov ako aj ženy, a daňové úľavy alebo systém daňových úľav, ktorý dáva stimuly preto, aby oba rodičia pracovali. Druhá fáza a konzultácie so sociálnymi partnermi čo skoro začne a komisárka Tajsenová a ja vás budeme informovať eh, detálnejšie v liste. Ak sociálni partnery rozhodnú, že sa nebude rokovať, a komisia chce navrhnúť eh, balíček eh, legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. My musíme odstraňovať nedostatky, napríklad v tom, že len 6 členských štátov dosiahlo barcelonské ciele o zariadenia na starostlivosť o deti. Treba zohľadniť dôvody e, nízkej zamestnanosti žien. Rovnako e, musíme sledovať a všimnúť si e, dnešnú realitu zamestnania napríklad výhody digitálnej éry pre flexibilné pracovné podmienky. A rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že viac mužov by Mirado Prezalo viacej úloh eh, starostlivo rodinu, starostlivosti o rodinu, ale majú eh, s tým problémy. Ja vítam záväzok parlamentu a hlavne výborov FEM a Employment, eh, alebo Empl, vyvážiť súkromný a pracovný život, ako sa prejavilo aj v posledných správach zatiaľ. Rada by som vás vyzvala, aby ste zostali pre nás dôležitým partnerom a v tejto dôležitej prípravnej fáze. No a v tomto kontexte by som rada niečo povedala o individuálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny v procese európskeho semestra, kde očakávame nedostatky týkajúce sa úvahy o nedostatkoch a, participácie žien na pracovnom trhu. Tiež chcem odstraňovať platové rozdiely. Momentálne hodnotíme Eh, odporúčanie a jeho implementáciu o platových rozdieloch a zvážime ďalšie, eh, ďalšie kroky z hľadiska zlepšených a zasadených legislatívnych krokov. Naša oblasť v tejto oblasti vrátania financovania nadnárodných projektov bude pokračovať rovnako ako spolupráca s eh, orgánmi, ktoré posilňujú dodržiavanie princípu rovnakej pláce za rovnakú prácu v členských štátoch. skúmame spôsoby, ako riešiť e, segregáciu na základe zamestnania ako základný dôvod v e, priepasti v odmenovaní. Teraz zo pár slov o istambulskom dohovore s cieľom bojovať proti rodovému násiliu. Ako sme vám už e, naznačili, komisia navrhla aby EÚ e, e, rozšíril túto dohovor, pristúpili k, tejto, k tomuto dohovoru. Tu by bol veľký prínos, aby sa zabezpečilo, že členské krajiny a EÚ podnikajú kroky v boji proti tomuto násiliu a že spolupracujeme. Chcem zdôrazniť, že EÚ e, sa nenahradí členské krajiny, ale pristúpi len nad, e, nad rámec členských krajín. Naďalej e, zostáva táto oblasť v členských krajinách. Pristúpenie k dohovoru prinesie dodatočný prínos, pokiaľ ide o koherentný prístup EU. Budeme mať efektívnejšie politiky, zlepšený výber, zber údajov a vieryhodné hlasy, keď sa budeme zapájať do činnosti s medzinárodnými partnermi rozhodnutie rady e, si bude e, vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu a ja dúfam, že váš výbor bude zohlávať dôležitú úlohu v tomto procese. Európsky parlament môže vyslať silné posolstvo členským krajinám a občanom v EÚ i mimo nej. Ak chceme bojovať proti násiliu na ženách, musíme využiť všetky nástroje vrátane zberu údajov, legislatívy a finančnej podpory pre iniciatívy v teréne. Takisto e, osveta, pretože zmenenie e, správania e, môže zabrániť alebo zmeniť e, tomuto nás, e, prístup k násiliu a zabezpečiť, aby sa príslušným orgánom e, dostávali správy o násilí, aby tu bola citlivá podpora ktorá je potrebná. Ako viete, chcem predložiť zamerané kroky, pokiaľ ide o násil na ženách do roku 2017. Uvažujeme o povahe a rozsahu týchto aktivít, aby sme upútali pozornosť na problém a aby sme dosiahli zmysluplné zmeny v EÚ. Naďalej budeme využívať všetky príslušné nástroje Budeme sa snažiť zvyšovať povedomie o témach, aby sme podporili členské krajiny a, a úsilie v teréne, aby sa vytvorili štandardy na podporu obetí, aby sa vymieniali najlepšie skúsenosti. Takisto sa tešíme na spoluprácu s vami v tejto problematike budem naďalej bojovať za príslušnú legislatívu, pokiaľ ide o smernicu o právach obeti. Európsky ochranný príkaz a e, smernica o voľnom pohybe a obchodovaní s, ľud- s ľuďmi. A chcem e, zlepšiť takisto e, zbier, zber údajov, pokiaľ ide o naše budúce úsilie. Teší ma, že, že nám potvrdil Eurostat, že tento rok začne pracovať na vývoji prieskumu o rodovo založenej rovno, e, násilí. Dôležitá kľúčová oblasť pre našu prácu je zlepšenie rodovej rovnosti pri príjmaní rozhodnutí. Navrhovaná smernica o účasti žien v riadiacich radách je dôležitým nástrojom, aby sme mali trvalý udržateľný pokrok na úrovni EÚ. Najväčší pokrok sa doteraz dosiahol alebo zameral sa v českých krajinách, ktoré posudzovali legislatívne kroky vidíme, že tam, kde sa podnikajú kroky, sú aj výsledky. Väčšina členských krajín podporuje navrhovanú smernicu a je mi ľúto, že niektoré členské krajiny nepreukázali politickú vôľu prijať rozhodujúce kroky na úrovni EÚ. Vítam rozhodnutie blížiaceho sa malostského predsedníctva e, dať prioritu tejto oblasti a budeme jej pomáhať, budeme im pomáhať a rada by som zdôraznila, že aká dôležitá je úloha Európskeho parlamentu pri udržovaní toho tlaku e, v rámci terajšieho i budúcich predsedníctiev, ktoré, ktoré ešte váhajú e, podporiť túto celoeurópsku iniciatívu, ktorá, ako vieme, je taká potrebná. Chcem tiež hovoriť o téme migrácie a o situácii mig- e, žien migrujúcich Komisia chce zabezpečiť rodovú perspektívu v migračnej agende vo všetkých. Je to zl- e, zložitá otázka a zahrňa opatrenia krátkodobé, ako je organizácia a hotspotov a pri, prijímacích centier i dlhodobých opatrení týkajúcich sa sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania. Viem, že vy ste výrazne Eh, lobovali za túto tému a teším sa na spoluprácu s vami, ak chceme riešiť túto výzvu našich eh, časov. Určite o tom budem diskutovať s ministrami členských krajín, ktorí vyjadrili záujem o silnejšiu eh, podporovanie tejto témy. Tešíme sa tiež na, rodovú rovno, na spoluprácu s Inštitútom pre rodovú rovnosť. Tento rok napríklad Inštitút pre rodovú rovnosť vydá správu o chudobe žien a tiež sa tešíme na nové vydanie indexa rodové, sú rodovej rovnosti za rok, na, do roku 2017, kde sa poprvýkrát zapracujú údaje o, pre e, prierezových nerovnostiach. Určite tento inštitút bude prispievať k našim krokom proti násiliu na ženách či novými štúdiami alebo komunikačnými aktivitami. Ďakujem vám za konštruktívnu podporu e, v mojom úsilí nájsť konkrétny pokrok a výsledky k rodovej rovnosti. Zaujíma ma va- vaše e, názory a som k dispozícii e, na vaše otázky. gracias, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za prezentáciu. Začneme vystúpeniami zastupkyň skupiny. Nech sa páči, pani Legrib ako prvá. Merci, madame. Ďakujem eh, za vašu prezentáciu, pani komisárka. Ďakujeme tiež za vašu eh, disponibilitu, vašu snahu eh, prehovoriť pred našim výborom a tým pádom môžeme konštatovať vašu osobnú silnú angažovanosť v tejto téme, témach, ktoré sú nám tak blízke. Pokiaľ ide o rôzne témy, ktoré ste e, e, načatli, vyberiem si jednu a e, kolegyňa Koraca, e, naša spolukoordinátorka, sa tiež asi vyjadrí aby ma podporila v tejto téme, téme prioritnej pre nás. Určite to nie je, nie je vyčerpávajúci zoznam. Vy ste hovorili o e, tú, tom, tej priepasti v odmeňovaní, v mzdách i v dôchodkoch chceli, e, nejak nevidíme, že by sa zmenšoval tento rozdiel. Stále nás zamestnáva ten, táto medzera. Naši spolobčania majú tento problém. Starnúca populácia. E, e, pre ňu je to téma veľmi, veľmi centrálna. Publikovali sa k tomu e, rôzne správy v roku 2005 v júni o tomto fenoméne hovorila Európska rada o rodovej, o rodovom aspekte v tom odmeňovaní. Čo je podľa vás najúžitočnejší nástroj, ktorý by sme mohli použiť na to, aby sme konečne veci zmenili a aby sa členské krajiny e, posunuli dobrým smerom. Potrebujeme e, cestu uniformného prístupu alebo iné nástroje, subtilné nástroje, ktoré by sa osvedčili. Takže aká by bola tá budúca iniciatíva, ktorú by ste uprednostnili v budúcich týždňoch a mesiacoch. Určite budeme spolupracovať s vami v snahe udržať ten tlak, ktorý je potrebný na to, aby sme, aby členské krajiny e, pochopili, aký význam e, má e, vývoj tejto tematiky a jej nasmerovanie dobrým smerom. Určite vám v tomto budeme napomáhať. Ďakujem veľmi pekne za SAD, pani He. Tak som mycket och sod Ďakujem pekne. E, skupina socialistov chce poďakovať pani Jurovej za túto dnešnú možnosť diskutovať s vami e, v našom výbore. Pokiaľ ide o barcelonský cieľ, musíme konštatovať, že bohužiaľ len málo členských e, krajín dosiahlo stanovené ciele a považujem za nevyhnutné, aby sme pokračovali, pokračovali v tejto práce. Myslím si, že Európska komisia by mala prijať určité iniciatívy, aby sa rodičovská dovolenka alebo opatera o deti ešte rozšili, aby e, ženy sa mohli aktívne podielať na pracovnom trhu. Vy ste povedali, že zrovnoprávnenie nenapreduje tak, ako sme v to dúfali. Veci sú ešte otvorené. A je mi ľúto, že, a to som už viackrát povedal, že tu je čoraz viac alebo že, sú, že tu nie je vlastne dobre o, o, zdôvodnená stratégia pre zrovnoprávnenie e, pohlaví. Mali by sme vplývať na členské krajiny výraznejšie, keď vidíme, že veci sa neposúvajú. Je mi to veľmi ľúto, že nemáme v komisii stratégiu zrovnoprávnenia, ktorú by komisia navrhla. Myslím si, že všetci by mohli mať len prínos z toho, keby ženy na pracovnom e, trhu boli aktívne. To by bol prínos pre celú EÚ a preto je tu e, dôvod veci rozbiehať. Ďalej k smernici e, o ženách v dozorných radách, o tom sa tu hovorilo, dosiahli sme pokroky, a však tie, táto otázka je tiež otázkou, kde nevyhnutne očakávame pokrok. Vďaka e, istambulskému dohovoru sa veľmi teším, e, alebo teším sa, že ste to spomenuli, budeme my môcť za EÚ, v inštitúciách EÚ implementovať tento dohovor. Mnohé sa tu dá dosiahnuť určite. Vieme, že mnohé členské krajiny nemajú postihy pre na, prípady násilia e, v domácnostiach Určite e, ma teší, že ste túto tému e, spomenuli. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za Alde, nech sa páči, pani Mlinár. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem pekne, ďakujem pani komisárka za vašu účasť e, a tiež za vaš, vaše názory k tým dôležitým témam za nás z ALDE Mám zo pár otázok, vy ste ich vlastne už načrtli, ale ja by som ich rada prehlbila. Všetci sme boli spoločne v New Yorku, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť i pre celý Európsky parlament. Poprvýkrát zohrávajúc e, prominentnú úlohu, určite budeme vedieť túto úlohu ďalej obohatiť. Bol to však dobrý krok. Keď však mám hovoriť o záveroch, E, to sú závery, ktoré siahajú veľmi ďaleko, pokiaľ ide o to e, rodovú dimenziu. Je tu nedostatok konkrétnych opatrení i na strane EÚ, ale otázka znie, aké sú vaše názory, čo by mohla byť úloha EÚ, aby sa riešili najväčšie výzvy pre rodovú rovnosť. Je to predsa veľmi široká otázka, viem, ale všetci sme mali ten dojem, že to stretnutie bolo veľmi dôležité a zaujímavé. ma teda váš názor k medzinárodnému k, k úlohu medzinárodného spoločenstva. A druhá otázka, e, o to ste tiež riešili, to sa týka e, uchádzačok o azyl, ich osobitná zraniteľnosť. Možno ste o tom hovorili v kolégiu, že je to situácia, kde sme si presvedčení, že asi do pár mesiacov či rokov sa nezmení. Mali by sme teda prijať v tomto ohľade určite nejaké preventívne opatrenia. A posledná otázka. Aká je priorita komisie implementovať e, rodovú e, stratégiu? Na záver vám chcem poďakovať za vaše váš tlak v rámci e, kolegia, tlak smerom na podpis istambulského dohovoru. Je to nie len formálna vec, je to politické posolstvo a my si uvedomujeme, že je to niečo, čo vy osobne, za čo vy osobne bojujete a my si to veľmi vážime. Ďakujem veľmi pekne, pani Mlinár, za GUE, nech sa páči.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 tu sú výrazne znevýhodnené. My e, v napeto čakáme na vaše návrhy e, k rodičovskej dovolenke a musím povedať, že sme tu e, že tu diskutujeme o dôležitých témach, ale nebudeme môcť prihliadnúť to, že nevieme dobre odhadnúť, akú pozíciu má komisia všeobecne, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie. Rada a parlament vždy E, vyvíjali tlak a vy ste sa nepostavili za e, stratégiu zrovnoprávnenia. Ak by takáto existovala, tak treba si, alebo dajú sa prijať konkrétne e, návrhy, ale bez stratégie nevieme pokročiť. Stratégia je dohoda medzi nami navzájom a potom Rada a parlament a komisia budú môcť sa vybrať jednou z cestou. Takáto dohoda je nevyhnutná, inak jednoducho zrovnoprávnenie v Európe nebude môcť pokročiť. Myslím si, že je dôležité, aby posilnenie žien v rozhodujúcich pozíciách sa podporilo. Nede tu o, len o prerozdelenie žien v dozorných eh, radách. Nede tu len o to mať určitých pár stoviek žien dostať do dozorných rád. Ide tu o to, že Európska komisia vo všeobecnosti voči rovnoprávneniu musí zaujať pozitívnu pozíciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za zelený. Pani Redke. Thanks a lot, madam. Ďakujem aj z mojej strany. Ďakujem za túto neustálu výmenu názorov. Vážim si, že pravidelne prichádzate do tohto výboru a verím, že to, čo počujeme z vašej strany, že máme rovnaké obavy, pokiaľ ide o rovnosť v Európskej únii. Práve preto budem trošku priama, pokiaľ ide o môj pohľad na situáciu. Možno zo pár príkladov, možno potom prehlbenejšia diskusia, aby sme problém vedeli vyriešiť čo tu však momentálne vidím, že je tu ehm, menšina, ktorá rieši e, tieto, túto rovnosť a základné práva. Táto blokujúca menšina nezabráňuje len pokroku, ale dokonca e, útočí na dlhodobé princípy EÚ. Musíme spolupracovať, aby tu bola e, hĺbšia stratégia. A tu len jeden príklad. Viete, že sme mali výmenu názorov s holandským predsedníctvom a jednou z priorít, ktoré nám e, e, ukazovali, bol plán pre osoby LGBTI a Maďarského, že to by bolo záverom e, rady. Táto stratégia pre osoby LGBT je jedno z vašich, z vašich stratégií. Sme tu teda e, e, zajedno na jednej lodi. Myslím si, že treba viac vyvíjať tlak, aby sme vytvorili situáciu, kde vieme prekonať toto blokovanie dôležitých zložiek. Nejde len o túto tému, ide, ide o smernice e, rodovej rovnosti, horizontálne otázky a tiež ako pokročiť s otázkami rovnováhy rodinného a profesijného života Treba byť tu veľmi elokventný a spojiť úsilie, aby tu bola zmena. A druhá vec, ktorú som chcela spomenúť, asi ste počuli o tom, že sme prijali tu vo výbore správu o podporu žien v digitálnej dobe. Vy ste to spomenuli v úvode, ale myslím si, že vplyv, ktorý vy ako komisárka zodpovedná za rodovú rovnosť môžete použiť ako iniciatívu, napríklad Veľká koalícia pre digitálne pracovné miesta, aby sa e, získavalo viac rodovej rovnosti, pokiaľ ide o digitalizáciu v EÚ. To je veľmi rozhodujúca téma. Chcem sa spýtať, či plánujete, či budeme hlasovať o tejto správe v minipléne. Mohlo by to byť jeden z nástrojov, jedna z iniciatív, ktorá sa dá použiť, aby sme boli účastní tejto rozpravy aby sa digitálna agenda zamerávala na všetky e, skupiny, aby tu tá rodová dimenzia bola v centre. Ďakujem veľmi pekne, pani Rejtke. Po prvom kole otázok poprosím pani komisárku, aby zareagovala. Ďakujem za slovo. Pôjdem porade. Niektoré z tých otázok sa e, prekrývali, takže e, pani Legrip, e, tá medzera v odmeňovaní, kde je pani poslankyňa, chcela som sa obratiť priamo na ňu, ale pani Legrip bohužiaľ odišla v tejto chvíli. Takže k tejto otázke budem úprimná k vám. Ja som príliš neverila v to, že sa nám podarí dosiahnuť výborný výsledok z tej e, práce na transparentnosti. My sme zbierali údaje, tam bola časová lehota do konca minulého roka, ale na teraz si ich prehodnocujeme, ale nemyslím si, že môžeme vyriešiť otázku nerovného odmeňovania, len tým, že budeme tlačiť na transparentnosť, len tým, že budeme tlačiť zamestnávateľov do toho, aby informovali o e, postupoch, e, o politikách odmeňovania. Myslím si, že to ich môže prímeť k tomu, že sa nad tým viac zamyslia, ale určite sa tým situácia nezmení. Čo, sa, čo možno urobiť? Môžeme riešiť všetky tie tri zdroje z ktorého pramení nerovnosť odmeňovania. Prvým je otvorená diskriminácia. Keď muži e, majú vyšší plat než ženy za tú istú prácu, to je pomerne jasne vyhranená situácia. E, tam máme smernicu o rovnom zaobchádzaní, smernicu proti diskriminácii a tak ďalej. Čo chýbajú sú postihy. Nie všetky členské štáty však majú náležité nástroje v rukách, aby mohli postihovať takýto prístup, kedy muž kedy nie sú dôvody na to, aby plat mužov bol vyšší ako žien. My teda, my teda máme tieto, tieto nástroje, nevšade máme, ale podľa našich údajov je to len 8%, len, len, len 8% z celého objemu takýchto nerovností je spôsobených e, týmto a mm, potom, je tu, potom sú tu aj ďalšie veci. Máme tu aj zamestnania typu zdravotné sestry, učiteľov a tak ďalej. Uh, Ehm, my nemôžeme členské štáty prímeť k tomu, aby to zmenili v júni, ale opäť na rade EPSCO eh, budeme o tom diskutovať, ale tu je aj otázka nerovnosti dôchodkov a tam práve vidíme, že bez zmeny sociálneho a daňového systému situácia zostane nezmenená. Bohužiaľ, ale tieto nástroje sú v rukách členských štátov, čiže oni si o tom rozhodujú. Musíme byť e, opatrní, pokiaľ ide o nový balíček rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Keď hovoríme o flexibilnejších formách práce, tak to sa môže stať pascov tým, že, tým, že umožníme využiť väčšie využívanie um, pracovných miest na polovičný úvezok, čo môže nabádať k nižšej mzde a tak ďalej. A to si neželáme. Chceme otvoriť možnosti pre ženy, aby mali deti a zároveň mohli pracovať a využiť flexibilné formy zamestnania a um, môcť tak uh, zarobiť, uh, zarobiť. A ak máte námety, akým spôsobom by sme mohli tieto segregované alebo oddelené zamestnania riešiť. Povedzte nám to, pretože um, to by sme možno, možno by sme to mohli vyriešiť kvótami pre mužov, ale to by som určite, určite by som nechcela k tomuto pristupovať takýmto spôsobom. Už na teraz sme dosť kritizovaní za kvóty. Pokiaľ ide o o medzeru v odmeňovaní. Tam je potom aj otázka nízkeho nejakého sebavedomia či nedostatku vzdelávania, vzdelania u žien či dievčat, dievčence e, študujú v odboroch, e, ktoré nie sú povedzme dobre ohodnocované a tak ďalej. A túto otázku budeme riešiť cestou novej agendy zručností, keď, nás, keď sledujete našu prácu v oblasti vzdelávania a práce. Pozrite sa na to. Ja som sa naozaj snažila, aby aby, aby náš záujem o e, rovnosť, o rodovú rovnosť si našiel svoju cestu do tejto novej politiky, pretože podporujeme, e, potrebujeme e, podporiť mladé ženy a dievčatá na to, aby sa vzdelávali, aby študovali tie, povedzme, relevantné odbory, aby jednoducho boli na to pripravené, tak ako hovoria technologické spoločnosti. Keď hovorím s manažermi spoločnosti a tlačím na to, aby dali lepšie šance ženám, aby zastávali eh, riadiace či, hm, hm, či pozície Eh, pri ktorých sa rozhoduje, tak nám povedali jednoducho, ale my ani nevidíme, že by, že by eh, takéto ženy hm, proste boli v dispozícii, pretože ani neštudovali tieto odbore. To je len z časti pravda. Technologické spoločnosti mi uh, Eh, hovoria, že nevidia žiadne inžinierky, možno, že, ale ja poviem, že mm, a ja poviem, možno, že by boli dobrými odborníčkami na marketing či právo. No a tam práve naša diskusia vždy končí, pretože opätovne e, tu čelíme istým stereotypom. K cieľom k barcelonským cieľom, to bola vaša pripomienka. Eh, je eh, táto otázka starostlivosti o deti sa naozaj odráža, od, od, odraza, od, odrazila v tých konzultáciách a každý rozumie tomu, že rodičia potrebujú um, priestor na to, aby jednoducho o deti bolo postarané, aby mohli ísť do práce, ale skutočne v mnohých členských štátoch takéto zariadenia, takéto možnosti chýbajú. A ja naozaj, ja by som nabadala príslušné ministerstva, aby sa pozreli na príslušné európske fondy, Európsky fond regionálneho rozvoja či sociálny fond, ktorý by sa dali skombinovať s nejakými investičnými prostriedkami a nabadám tomu, pozrite sa na to, možno by sa dalo takýmto spôsobom. Tento rok sa revidujú operačné programy a tie členské štáty, ktoré majú nové priority, by možno mohli navrhnúť takéto zmeny to je práca, ktorá prebieha, toto všetko prebieha, neviem, koľko členských štátov túto príležitosť využije, ale v každom prípade do veľkej miery je to aj otázka financií, ale aj stereotypov, eh, že ženy chcú byť dlhšie s deťmi doma, jednoducho eh, nechcú dať deti do eh, jasiel či škôlok pred tým, teda pred tým, než sú deti staršie ako 3 roky. Ale je tam aj jedna nová vec, ktorá je relevantná z pohľadu integračnej politiky, najmä rómskych občanov, pretože sú tu isté členské štáty, ktoré už v tejto chvíli majú legislatívu e, upravujúcu to, že, um, róm, že rómske deti od, vek, od veku 4 roky by, mala, by, by, by mali chodiť do škôlok, aby boli lepšie pripravené um, potom na, na, na školu. Ale to je iná vec, takže poďme ďalej. Ženy v predstavenstvách. Kde sa momentálne nachádzame? Mnohí z, nich, mnohí z vás eh, ste ocenili, že som tu medzi vami a ja som naozaj a ja, ozaj, ja som naozaj rada, že to počujem, ale niekedy ma trápi, že nemám pre vás žiadnu novú správu. Pokiaľ ide o ženy v predstavenstvách, tam nemám nič nové. E, ak to mám porovnať s tým, čo sa zmenilo, odkedy som tu bola, nuž, e, menšie členské štáty a jeden väčší členský štát e, ešte stále blokujú na rade túto, tento dosie a my naďalej rokujeme s Holandskom, Nemeckom, Dánskom, Maďarskom. Takisto ešte niekto s niekým? Holandskom. Áno, ten krajinu som už uviedla. Dúfame, že sa veci pohnú, že sa veci zmenia za malckého predsedníctva a ja tu teraz slúbujem, že budeme intenzívne pracovať so samotnými spoločnosťami a e, tak sa aj deje. Ja som v častom kontakte so spoločnosťami, ktoré sú kotované na burze a snažím sa im vysvetliť, že je lepšie, ak pristúpia k tejto veci dobrovoľne než by tak mali byť donútené legislatívou, ale povedzme, že to hovorím vždy žartom. Väčšina z nich e, rozumejú e, tomu, že rozmanitosť e, v predstavenstve je dobrá pre podnikanie a mnohé z týchto podnikov majú interné stratégie a stratégie dňa ľudských zdrojov a takisto si želajú viac žien v predstavenstvách. Ja si myslím, že postupne bez bez právnej úpravy sa nám podarí dosiahnuť progres, ale budeme sa snažiť aj cestou legislatívy, ale samozrejme legislatívou by sa nám to podarilo skôr. Istambulský dohovor, áno, Želáme si, aby to bolo prijaté tento rok na úrovni členských štátov. Ja s tým problém nevidím. Myslím, že sú tam ešte tri členské štáty, ktoré neratifikovali dohovor, nepodpísali, respektíve nepodpísali alebo neratifikovali, je ich 15, ale e, naďalej na to tlačíme, ale treba si uvedomiť, že istambulský dohovor vedie k mnohým konkrétnym opatreniam, ktoré môžu vykonať len členské štáty, pretože EÚ nemá na to právomoc. Preto e, netreba zabúdať, že ide o zmiešanú dohodu. Všetci si musíme vykonávať, vykonať svoju úlohu. Dohovor je dôležitým krokom vpred, pokiaľ ide o boj proti násiliu na ženách. Podľa mňa ide o veľmi praktický legislatívny akt a to ma privádza k téme násilia a tu sa zastavím pri tejto téme. Chcem vás poprosiť o námety, pokiaľ ide o rok 2017. My ho chceme vyhlásiť ako rok boja proti násiliu na ženách. A naozaj by sme to chceli robiť tak, aby sme sa dopracovali aj k výsledkom. Malo by ísť o kombináciu kampaní, ktoré budú všeobecné, teda na európskej platforme Ja som presvedčená, že jav násilia na ženách to bol môj budiček, hovorí pani komisárka. V členských štátoch e, sú, existujú rozličné formy či intenzita násilia. Napríklad v Španielsku E, tam je problémom domáce násilie v Nemecku. E, teraz e, sú javy ako násilie na verejných priestranstvách. Potom sú tu členské štáty, kde sú rozličné problémy, pretože násilie prebieha v etnických menšinách, proste etnických menšin. A my musíme zacieliť kampaň na konkrétny skutočný problém v členskom štáte preto som bola veľmi rada, keď som si vypočula ministrov v New Yorku. Ja som sa stretla s ministrami počas zasadnutia v New Yorku, tými, ktorí sú za, politiku, za rodovú politiku. A oni povedali, že sa k nám pripoja pokiaľ ide o túto iniciatívu v roku 2017. Ja im budúci týždeň zašlem list, pretože Ehm, ma poprosili, aby som im zaslala eh, zo pár myšlienok, námetov, ako to chceme robiť, ako tomu chceme pristúpiť. Je to aj praktické, pretože treba to samozrejme eh, dať do e, rozpočtu na budúci rok a keď už minister povie, že e, plánuje to zaradiť do rozpočtu, tak vidíte, že to naozaj aj tak myslí, že sa chce zúčastniť tejto iniciatívy. Bude bude tam a komisia komisia sa tým chce zaoberať. Ja, ja nesúhlasím s tým, keď sa povie, že keď nie, nie je stratégia, tak to nie je otázkou celej komisie. Mm, získala som pozitívnu reakciu od pána Navračiča, um, pokiaľ ide o oblasť zdravia, vzdelávania, bezpečnosti a uh, ja som ich prosila, aby nám povedali, ako oni samotní budú zapojení do konkrétnej kampane. Budeme financovať občianské organizácie, nevlád, mimovládne organizácie, vyvzd- budeme vzdelávať expertov a tu ma zaujímajú vaše názory. Či si, mysleli, či, či, či si myslíte, že, roz, že ideme naše myšlienky tým správnym smerom? Um, my ich, samozrejme sa chceme obrátiť aj na, aj na, aj na policajné zložky, mestské policie, teda tí, ktorí sa tých, tí, ktorí majú na starosti bezpečnosť. Problémom je to, že ženy často nenahlásia, že že došlo k trestnému činu, pretože majú strach. Čiže áno, musíme sa zacíliť aj na mužov a chlapcov, ale musíme si dohodnúť ten, tú správnu zmes, ten správny mix, ktorý bude um, predmetom, cieľom našej kampane. Toľko teda k boju proti násiliu. Ja e, sa na vás obratím listom a požiadam vás o vaše návrhy. Pani Björk, ženy v predstavenstvách. Mm, myslím si, že toľko z mojej strany k tej téme. Pani Mlinár a Mm, neľahká otázka, najmä tá druhá úloha EÚ v medzinárodnom kontexte. Samozrejme, my sme sa v New Yorku zamerali eh, aj na, aj na európske otázky, najmä migráciu a integráciu žien, migrantiek. Ale pokiaľ ide o um, vonkajšie kroky, prijali sme akčný plán s konkrétnymi cieľmi a ukazovateľmi a ide najmä o dôstojnosť a integritu žien. To súvisí aj s našim úsilím eliminovať násilie na ženách a aj cestou, aj cestou lepšieho postavenia alebo zlepšovania postavenia žien a dievčat. Kolegyňa Federica Mogherini pracuje takisto na rodových otázkach, eh, chce cieľom je zlepšenie situácie eh, cestou inteligentných politík, najmä v Afrike a eh, oblastiach, kde ženy trpia chudobou a násilím. Takže toľko k medzinárodnému kontextu. Nuža. V New Yorku sme boli konfrontovaní aj so situáciou, ktorú spomenula pani Reintke, totiž eh, v diskusie s polskými a maďarskými kolegami o tom, ako vnímame reproduktívne práva a zdravie žien. A na moju, moje veľké prekvapenie sme od seba pomerne vzdialení. A musíme tomu čeliť, tento prístup, tomuto prístupu maďarských a polských kolegov sa odokladilo aj v našom návrhu o registrovaných partnerstvách a majetkových právach. To je tiež v mojom portfóliu. Je to vo výbore Júri. My musíme pracovať v takej situácii, akú máme. Vlády majú iné priority, iné smerovanie názory na to, ako pristupovať k týmto témam a myslím, že to je, čo si vyžaduje neustály dialog, Zistíte, ako ďaleko sa môžeme dostať v rámci spoločného porozumenia a koľko sa nám podarí spoločne dosiahnuť. A myslím, že nás čakajú veľmi náročné diskusie aj o akčnom pláne LGBTI, o rodovej stratégii na ďalšej rade, pretože toto je presne ten moment, keď sa objavia iné a rozdielne názory. No a k migrácii snažíme sa vnímať to z dvoch uhlov hľadiska potreby vyriešiť naliehavú situáciu v utečeneckých centrách na miestach, kde je vysoká koncentrácia žien. Ja som v neustálom dialogu s kolegom Avramopulosom, ktorý zodpoveda za zabezpečenie ľudských eh, podmienok a pravidel, ktoré sa musia aplikovať azylovej a migračnej politike. Ja som sa snažila prvý záujem tvoriť niečo najlepších podmienok pre ženy a deti a dať to do našej bezpečnostnej a migračnej agendy. A vidíte, že sa tam odzrkadluje. Ale samozrejme, jedna vec je európsky dokument a druhá vec je, ako to členské štáty, ktoré sa musia postarať o migrantov, ako to budú aplikovať. A to je tiež otázka hm, predmet monitoringu. Ja viem, že kolegovia sa tomu venujú. Zaoberáme sa lekárskymi službami, lekárskou starostlivosťou, či existuje a zaoberáme sa tiež nevyhnutnými opatreniami na zaistenie hm, základnej bezpečnosti na boj proti riziku obchodovania s ľudskými bytostiami, nutené prostitúcie, nútených sobášov, otroctva a tak ďalej. Toto je, myslím, jeden z najvážnejších problémov. Aj tento rok samozrejme nevieme, aké problémy sa ešte objavia v týchto turbulentných časoch, ale Minulý rok 80% migrantov boli mladí muži. Tento rok väčšina migrantov sú ženy a deti. A hlavne otázka e, deti bez sprievodu vo Švédsku, v Nemecku. Deti, ktoré sú zneužívané gangami. Toto je taká komplexná situácia, si bezpečnosť. No a tým sa budeme zaoberať aj alebo tým sa budú zaoberať aj ministri spravodlivosti a vnútorných vecí na svojom zasadnutí rady. A ďalšia vec, ženami migrantkami, čo urobiť aj deň potom, keď sa usilia na nejakom mieste v Európe. Hovorili sme o tom s ministrami, že potrebujeme sústredenie programy pre ženy, aby sme im poskytli jazykové kurzy, zamestnanie a vytvorili podmienky na, to, na starostlivosť o deti. A tým sa dostávam tiež digitálnej agende, pretože vidíme tam veľkú príležitosť ponúknuť ženám integračné kanály digitálnej, pomocou digitálnej sféry. Je to veľmi otvorené a veľmi veľmi dobre dosiahnutelné. Takže toľko k migrácii. Ďalej musím povedať, že si vážim odporúčania pani Hannibal v jej správe, pretože je tam všetko, čo môžeme urobiť a čo musíme urobiť. Nielen Európska únia a komisia, ale aj v prvom rade členské štáty, ženy, migrantky a ich Integrácia je tiež súčasťou tej agendy pre zručnosti, o ktorej som už hovorila. Yeah, the, yeah, the report on empowering women in... Správa o pomoci ženám v digitálnej ére. To je tiež súčasťou našej agendy a môžeme ešte kontrolovať, či to aj robíme. Je to tiež taký mainstreamingový projekt alebo opatrenie. Muchas gracias, señora. Ďakujem veľmi pekne, pani Jourová, za veľmi podrobnú reakciu na položené otázky. Áno, je pravda, že nevždy mm, tá odpoveď je taká, aká by sa nám páčila. Často je to je tu taký dojem, že aj keď sa venujeme témam, nevždy sa realizujú z rôznych dôvodov, či už to, či už to že sa e, je nejaká blokácia na rade, alebo jednoducho e, príslušný akt sa nepríjme. Často najmä pri politikách rovnosti žien, ale preto určite neprestaneme vynakladať úsilie a snažiť sa, aby sa zrealizovali tieto iniciatívy, nielen legislatívne, ale aj iniciatívy inej povahy, ktoré sú blízke nášmu srdcu. Takže poďme na druhé kolo otázok. Nech sa páči. Pripomínam, že rečnícky čas je zhruba minútu, je už minúta, aby dostali príležitosť všetci. Pani Koráca Bild, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, komisárka, za vaše, vašu angažovanosť pre práva žien a rodovú rodnosť. Vy ste eh, zodpovedali už na množstvo vecí, ktoré som sa chcela spýtať. Ja si vážim vaše zameranie eh, na prevenciu a boj proti eh, všetkým formám násilia proti ženám. Vy ste hovorili o istomúskom dohovore. A ja vítam notifikáciu VU e A to bude dlhý proces, ale medzi tým by sa, pretože samozrejme a to bude znamenať koherentnejší a efektívnejší prístup boji proti, boju proti násiliu. Aké iné konkrétne kroky robíte na podporu členských štátov, ktoré zatiaľ neratifikovali, a tí, ktoré ratifikovali, aby implementovali tento dohovor? Mm, druhá vec, ktorú som sa chcela spýtať, dnes ráno sme hlasovali o implementačnej správe, o smernice, a smernici o obchodovaní s ľudskými bytostiami, ale zatiaľ stále nemáme bohužiaľ správu komisie, takže ja som sa chcela spýtať, kedy a ako pokračuje práca, pretože my potrebujeme vedieť, čo robia členské štáty, keďže obchodovanie s ľuďmi aha, sa čoraz viac týka bohužiaľ žien a detí a tie čísla sú zarážajúce že aj vo vzťahu migrácii. No a tretia vec, ktorú som sa chcel spýtať, to za z humanitárneho samitu som rada, že ste použili to slovo tým Európy na samitu v New Yorku. Dúfam, že rovnakú, rovnaké označenie budeme môcť použiť v Istambule. Chcel som spýtať, ako spolupracujete s kolegami v Európe, e, v komisii, aby ste um, spoločné stanovisko na summit kde je otázka dievčata, mrzačenia ženských pohľadných orgánov, nútené sobáše, znásilnenia, sexuálne zneužívanie, všetky veci, o ktorých ste hovorili. A tiež otázka ochrany reproduktívnych a sexuálnych práv a zdravia dievčata, humanitárne opatrenie. To všetko bude na programe v Istambule. A dúfam, že európske inštitúcie budú mať silný aj jednotný hlas. Ja budem veľmi rada, keď sa budem zúčastniť eh, za tento výbor. No a posledná vec, ktorú som sa chcela spýtať, keďže hovoríme o prístupe, je to v našom programe, aby Európska únia pristúpila tiež eh, k dohovoru EÚ o právach dieťaťa. Ako hovorila Konstance, Konstance Le tak hovorím tiež v mene EPP. Pani No i nech sa páči, máte slovo. Pani Nojšlov, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem pripojiť k tej, a k tej pochvale, ktorá už nezaznela, ale rovnako chcem povedať, že ja som tiež netrpezlivá a netrpezlivosť patrí k ženskému hnutiu. My už stovky rokov alebo 100 rokov čakáme na zrovnoprávnenie a ja strácam trpezlivosť, keď počujem, ako pomaly a v malých krokoch to ide. Ja mám jednu konkrétnu otázku a rado by som počula konkrétnu odpoveď. Vy ste ja pýtali, pani komisárka, aké možnosti existujú a, a tú zamestnaneckú segregáciu ukončiť. Ja mám veľmi jednoduchú jednoduché riešenie. Ženské, e, ženské zamestnania by sa mali e, riadne zaplatiť. Takže prvá vec je, že ženy e, alebo teda oceniť riadne prácu žien. No a máte tiež príklad vo svojich prezentácií ste hovorili, že členské štáty postupovali správnymi krokmi. A až potom dosiahli úspechy. Takže ide to len právnymi krokmi, len vtedy ženské hnutie alebo zrovnoprávnenie bude mať úspech. A ja sa chcem spýtať, čo robíte vy ako komisárka a čo robí komisia celkom osobitne tak na to, aby členské štáty prinútili, aby len neprosíkali, ale aby skutočne prijeli právne kroky, aby zrovnoprávnenie bolo reálna vec. Ďakujem pekne, pán Sebastian, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Jourova. My si veľmi ceníme príležitosť, e, že spolu môžeme prerokovať tieto otázky. Ja som členom iných výborov a ja som zabudol ako zrejú iní komisári, ale pri vás to tak nie je, takže ďakujem pekne za túto spoločnosť, eh, za túto eh, príležitosť. No. Viete, istambulský dohovor ste povedali, že Európska únia je ochotná prijať eh, istambulský dohovor a ja sa obávam, že toto sú a, rovnaké slova, ktoré ste napovedali na posledný Šlasburgu, v bola zima a teraz už je jar, čas plinie a mňa by zaujímalo, či nám môžete dnes konkrétny dátum na toto prijatie. Samozrejme vieme, že len členské štáty majú možnosť implementovať tieto konkrétne otázky, ale politický signál je veľmi jasný. Aká môžeme vyslať tým členským štátom, ktoré ešte stále neratifikovali istambulský dohovor. No a druhá vec je rodovo podmienené násilie. Vy ste povedali, že Európska komisia podporuje snahy rôznych členských štátov v boji proti takýmto formám násilia, ale my vieme, a to nie je náš názor, to je mm, uvidené v rôznych správach, že v niektorých členských štátoch tieto snahy sú skutočne veľmi slabé. Máme vážny problém. Nemáme spoločný právny rámec. V niektorých krajinách čísla na zakrývanie týchto tých, tejto uh, druhu násilia, ako nejaké zločiny zvláštne a podobne. Takže pre nás je veľmi dôležité mať európsku smernicu proti uh, takéto forme násilia. No a rovnako by som chcel ešte povedať, že samozrejme tento výbor podporuje vaše snahy a môžete sa nás obrátiť pri obávach takýchto iniciatív a na Európskej komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, slovo dostáva pani Šojdrová. Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať pani komisárke za jej praktický prístup, ktorý k tejto agende má. Opakovane zdôrazňuje, že samotná legislatíva ešte nestačí, že je dôležité praktická realizácia všetkých opatrení, o ktorých hovoríme. Kolegyne a kolegovia, predsa vieme, že je zakázaná diskriminácia vo vzťahu k odmeňovaniu, vzťahu k penziám a aj napriek tomu je tu, sú tu tie platové rozdiely a rozdiely v dôchodkoch. A ja som chcela povedať, že sú to príjmové rozdiely. Rozdiel v príjmoch, nielen v platoch, v príjmoch, ktoré ženy majú. Napriek tomu, že je to zakázané, tak vieme, že niektoré zdroje sú, ktoré nie sú legislatívne, takže dôvody nie sú v legislatíve, ale v praktickej realizácii aj na členských štátoch, aby sa zasadili za zmenu v tejto oblasti. By som chcel poprosiť pani komisárku, či by zvážila v tejto veci výskum, ktorý by mohol poukázať na to, aký je rozdiel medzi ženami, ktoré sa starajú o deti a ktoré sa nestarajú o deti. Jednoducho tie, ktoré nemajú deti. Pretože je jasné, že tento rozdiel existuje a ja myslím, že by sa preukázalo to, že rodičia, ktorí sa starajú o deti, sú jednoducho diskriminovaní v tých príjmoch. Keby sme takýto rozdiel mohli preukázať, tak by sa dalo navrhnúť opatrenie ocenenie práce, ktorá je starostlivosťou o dieťa, pretože táto práca nie je ocenená. Maminka, ktorá je dva roky na rodičovskej dovolenke, s jedným dieťaťom, a potom s druhým, po troch, po štyroch rokoch, má úplne iný štát a toto žiadna legislatíva zatiaľ nerieši. Takže tomuto by som chcela vyzvať a ešte prakticky by som povedal, že veľmi oceňujem návrh, ktorý pani komisárka presadila do toho pracovného dokumentu a to je tých 40 žien v stredných a vyšších orgánoch riadenia Európskej komisie. Možno by ste nám mohli povedať, ako to vyzerá, či už nejaké kroky v tomto sa budú dať urobiť. Čiže idete vlastným príkladom a myslím, že to je ten najúčinnejší nástroj pre nejakú zmenu pozitívnom slova zmysle. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostane pani Dančila. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne za to, že tu dnes ste. My sme veľmi spokojní s vašim prístupom, pretože témy, ktorým sa venujete, sú témy, ktoré nás znepokojujú v našom výbore, ale ktoré sú zdrojom znepokojenia v všetkých členských štátoch. Ste hovorili, že rok 2017 bude rokom boja proti násiliu na ženách. Európsky parlament pri viacerých príležitostiach požiadal vytvoriť Európske observatórium pre rodové násilie súčasťou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. No a to znamená viac peňazí lepšie financovanie a viac personálu, tak aby ten inštitút mohol plniť svoju úlohu. Čo si vy o tom myslíte? Ďakujem veľmi pekne. A na záver dostane slovo pani Rodriguez. Vážená pani komisárka, ďakujem veľmi pekne, aby som vám chcela tiež poďakovať za všetky snahy pre ratifikáciu istambulského dohovoru, ale ja som mám priamo otázku. Vy ste hovorili o imigrácii a bezpečnosti žien. Eh, hovorili ste tiež o skupine LGBTI. Aké sú opatrenia komisie vo vzťahu krajinám, ktoré nerešpektujú pravidlá, práva žien a osôb LGBTI uh, PPP, e to povedali, že sú obeťou mrzačenia ženských polovných e, orgánov. E, nebolo celkom jasné situácia, ale nebolo jasné, či e, Európska e, komisia kontroluje tieto štáty. No a teraz taká osobnejšia otázka. E, prípad Air France ktorý núti letušky zahalovať sa na letoch do, do Iránu a, a tieto ženy sa stávajú obeťou diskriminácie, ak odmietnú nastúpiť na takýto let. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Nech sa páči, máte priestor na reakcie na druhé kolo otázok. Nech sa páči. Veľmi pekne, takže najskôr pani Koráca Bilte, ktorá sa a, mm, pýtala na istambulský dohovor, ako podporujeme členské štáty, tak áno, my tlačíme. To je jediná vec, ktorú môžeme urobiť. My používame všetky dostupné prostriedky, ako som už povedala, prístup EÚ e k istambulskému dohovoru nesplní účel bez členských štátov a z hľadiska trestnoprávneho spravodlivosti, tak bez, bez toho, aby tieto trestné činy neboli náležite reflektované v relevantných legislatívnych aktoch, tak páchatelia nebudú nikdy dradení od pách, páchania takých činov. Takže toto treba dosiahnuť. Ja nemám žiadne osobitné legislatívne návrhy, ale momentálne nevidím žiadne veľké prekážky v žiadnom členských štátov. Chcem tiež zareagovať na niektoré z vašich e, komentárov, kde žiadate legislatívu. Legislatíva je samozrejme ideálnym nástrojom, keď niečo potrebujeme presadiť keď potrebujeme niekoho prinútiť niečo urobiť, aby niečo urobil, alebo aby sme ho právnymi nástrojmi naopak odradili. E, verte mi, e, rodová oblasť je špecifickou oblasťou. Veľmi je to stopené, spojené s, e, s tradíciami, stereotypmi, predsudkami. Nedá sa to zmeniť len legislatívou pragmaticky možno povedať, čo som si tu po roku a pol uvedomila, keď e, nálepkujete nejakú novú legislatívu e, rodovosťou, nefunguje to. V našich kruhoch ani v členských krajinách. V mnohých členských krajinách. Keď chceme mať teda e, rovnováhu medzi súkromným životom a prácou, tak ide tu o ekonomické dopady pozitívne, ktoré dosiahneme odstraňovaním bariér. Ak chceme umožniť e, e ženám pracovať. To je jeden problém s legislatívou a druhý problém je, keď tu máme legislatívu, ktorá vytvára ďalšie dopady napríklad smernica boj proti e, diskriminácii. Potrebujeme, aby rôzne členské krajiny jeden z argumentov je, že nemáme dostatok prostriedkov na implementácie týchto smerníc. Toto sú také všeobecné problémy. Pokiaľ ide o obchodovanie, komisia tu monitoruje kde boj, ide o boj proti obchodovaniu. V apríli 2013 mali teda transponovať členské krajiny, doteraz len 6 tak urobilo. Uviedlo do života na národnej úrovni e, tieto smernic, túto smernicu. V Nemecku sa dosiahla napríklad politická dohoda a očakávam príslušnú notifikáciu 26 e, smerníc e, notifikovalo plnú transpozíciu. To patrí e, do agendy komisára Avramopulosa a jeho služby práve analizujú tie informácie. Pokiaľ ide o Team Europe, mala som, e, cítila, cítila som to v New Yorku, bolo dôležité nielen sa stretnúť navzájom, ale tiež e, konfrontovať sa i so zvyškom sveta. Všetky tie problémy kvôli ním a kvôli nedostatočnému pokroku naďalej vidím, že Európa je stále dobrou adresou, pokiaľ ide o ženy a keď sa vrátim niektorým vašim otázkám, pokiaľ ide o lepšiu rovnováhu a medzeru v odmenovaní, že matky e, pracujú zadarmo, pani e, Švedrovej. Mala som bilaterálne stretnutie s jedným z afrických ministrov, nebudem tu krajinu menovať, plánujeme lepšie podmienky pre e, rodičov. Dôležité je, aby ženy boli odmeňované za to, čo robí, alebo váži, aby ich spoločnosť ocenila za to, čo robia doma a na túto vec e, e, nastal smiech, ako by to bol vtip, či by mali byť odmenované za to, čo robia doma. Ja som povedal, že áno, pretože spoločnosť potrebuje to, čo robia doma pretože to robia pre celú spoločnosť. A uvedomila som si, že to je tak, e, taký veľký rozdiel, ako sa na to pozeral a uvedomila som si, že to nie je príliš vzdialené od mojich diskusí s, mojim, s mojimi partnermi na európskej úrovni, s politikmi na európskej úrovni. To je len teda ilustrácia toho, kde sa nachádzame. Ďalej otázka segregácie v pracovných miestach. Problém veľmi zložitý. Dokonca si myslím, že bolo treba osloviť e, odbory, aby sa tlačilo na konkrétne profesie, kde by sa mali zvýšiť platy. Len môžem vyhlásiť, že sme pripravení využiť naše nástroje, ktoré máme, aby sme členským krajinám zabránili v tejto diskriminácii my tak učiníme, ale to je len časť toho problému. Že muži dostávajú viac prostriedkov, tie segregované pracovné miesta sú skutočným problémom, ktorý vytvára veľ, veľký, veľkú časť problému. Teda opätovne, ak vidíte, ako možno tlačiť na členské krajiny urobiť čosi v tejto oblasti, eh, tak nám to dajte vedieť pokiaľ ide o timing eh, istambulského dohovoru, opakujem stále rovnaké informácie. Pokročili sme po istambulskom dohovore plný balíček, tento máme diskusie na pôde rady a len vám môžem povedať, že členské krajina podporujú prístup EÚ eh, e vo všeobecnosti a e, my teraz ujasňujeme podrobnosti obavy členských krajín, aký bude právny západ, aké budú nové kompetencie EÚ v tejto oblasti vzhľadom na prístup k dohovoru. Rozhodnutie rady očakávame e, v zime tohoto roku. Môže to byť však táto, tento rok tým pádom, keďže je to zima, alebo aj budúci. Dúfam, že to bude tento rok. Pokiaľ ide o prístup e, k e, dohovoru OSN o právach detí neplánujeme momentálne ten, toto pristúpenie. Pokiaľ ide o väčší podiel žien v inštitúciách EÚ 40 e to sa dobre od, odzrkadlilo v novom kole nového kola menovaných riaditeľov, generálnych riaditeľstiev. Nebolo to len mo- moje úsilie o väčší mainstreaming. Musím povedať, že pani Georgieva e, veľmi bojuje za myšlienku väčšieho počtu žien a keď podporuje konkrétne ženy na konkrétnych pozíciách, vždy tvrdí, že je e, vynikajúca žena som rada, že to, že to tvrdí, pretože väčšinou sa nemieli. 40 dosiahnutelných je. Potrebujeme však e, neustávajúci tlak na všetkých zodpovedných e, e, rozhodujúcich pracovníkov, ale musíme mať tiež pripravené ženy na všetkých úrovniach systému pripravené postupovať. Ďakujem. Thank you, Ďakujeme pani Jourová. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. Vymenili sme si názory na témy, ktoré, ktorými sa zaoberáme, ktoré nás trápia. Dúfajme, že zachováme podobnú dynamiku a dúfajme, že už počas eh, ďalšej vašej návštevy um, budú aj konkrétnejšie výsledky v prípade niektorých otázok. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o rozpočet na rok 2017. Pani Dančila je spravodajkyňou. Nech sa páči. Poinformujte nás o obsahu správy. Ďakujem za tento návrh týkajúci sa rozpočtu na rok 2016. Tu som e, vyzdihla e, priority komisie v viacerých oblastiach, napríklad konzistentné využenie rozpočtu za účelom podpory rovnosti medzi pohľaviami, v celom rozpočtovom procese, ďalej využitie štrukturálnych a investičných fondov, a to s cieľom podpory kvalitného vzdelávania, podpory podnikania, ale tiež v, zájmu, v záujme vytvárania pracovných e, príležitostí pre ženy a dievčatá. Tretí bod sa týka toho, aby sme mali dostatočné prostriedky na program DAFNE, ďalej potom rozpočtové kroky pre ženy migrantky či žiadateľky o azyl a v neposlednej miere tiež Európsky inštitút pre rovnosť medzi e, mužmi a ženami. Ako som už povedala pani komisárke, Európsky parlament niekoľkokrát vyzval vo svojich prejavoch k vytvoreniu Európskeho strediska proti násiliu páchanom, páchanému na ženách. To sú teda tie základné body, s ktorými sa počítam v rámci tejto správy a ja očakávam vklad kolegov eh, v tejto, k tejto správe s tým, že lehota je stanovená sekretariátom, by sa mala dodržiať. PP, tiene la palabra la... PP, pani Konovská, nech sa páči. Uh, thank you, Chair. Eh, ďakujem. Pani Matera nie môže byť prítomná, takže ja prečítam jej pre poznámky pani Dančila chcem poďakovať za jej prácu. Zaznamenali sme, že do stanoviska zapracovala veľa požiadoviek, ktoré i minulý rok EPP ako spravodajca zohľadňuje v tomto stanovisku. Dôležité je financovať e, opatrenia, ktoré majú e, podporovať kvalitné vzdelávanie, podnikateľstvo, vytváranie pracovných miest. My ako EPP podporujeme tú ľútosť vyjadrenú nad e, absenciou konkrétnej rozpočtovej e, linky pre e, SAD, pre, pre DAFNE. SAD s nami sú, súhlasí. Bolo by užitočné posilniť Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby mal viac pracovníkov, aby mohol plniť úlohu Európskeho monitorujúceho centra pre rodovú rovnosť. Rodové násilie, pardon. Ďakujem pekne, pani Rejtke. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Ďakujem. Chcem ospravedlniť kolegyne kolegyňu Moniku Vaneken, pretože mi musí byť na inom zasadnutí. Ja e, vymenujem za pár bodov z našeho pohľadu dôležitých pre toto stanovisko. Prvý bod. My vítame výrazne, že rodové rozpočtárstvo je už v návrhu stanoviska náš centrálnu úlohu, pretože je to tá najdôležitejšia či nástroj na to, aby sme naše rozpočty e, prispôsobili rodovej otázke. Chcem spravodajkyni poďakovať, že tak, tak veľmi centrálne to zaradila do svojej správy. Druhý bod, ktorý veľmi vítame, e, že je tu ťažisko, e, ťažiskom sú ženy, e, ktoré sú tečenkyne. Veľká otázka minulých bývajúcich mesiacov bude to, ako utečenci sa integrujú do európskych spoločností a ženy sú tu určite veľmi centrálnou cieľovou skupinou. Prináša to samozrejme i výzvy finančné a tu je veľmi dôležité aby to v tej, tomto stanovisku bolo veľmi centrálne. A ďalší bod, ktorý pani Vana chcela výraznejšie zdôrazniť, ako by mohol vyzerať zmysluplnejší prístup žien k verejným službám, nie len preto, že ženy e, e, sú, sú výraznejšími spotrebiteľmi tých verejných služieb, ale aj v oblasti zamestnanosti, trpia ženy tým škrtaním v tejto oblasti. Chceme e, sa výraznejšie zaoberať touto otázkou. V zásade však ďakujeme spravodajkyni za e, tento, tento návrh. Ďakujeme veľmi pekne. A na záver, pani Múri. Thank you. Yes, and, uh... Ďakujem. Spoločne s kolegami chcem poďakovať spravodajkyni za spra- prácu na tejto veľmi dobrej správe. Samozrejme, že vítam dôraz na e, e, rodové rozpočtárstvo, tiež vrátanie e, otázok, ktoré vedú k rozkolu ešte tej otázky, aby sa zabezpečilo, aby sa tu zapájali tieto, tieto otázky žien a takisto azylantiek Tiež roz, e, rodové rozpočtárstvo e, musí zaháňať e, ciele, pokiaľ ide o meranie a ciele, aby sme naozaj posilnili kroky, ktoré prinášajú aj výsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pani Dančal, nech sa páči na úplný záver tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňam a e, kolegom ďakujem za podporu a tiež za komentáre som presvedčená, že po predložení pozmeňujúcich návrhov dospejeme k návrhu správy, ktorý naozaj bude klásť e, dôraz na zabezpečenie rozpočtových e, prostriedkov. poriadku roku z, už bol schválený harmonogram 28. apríla končí predkladanie pozmeňujúcich návrhov 28. 24. mája, zváženie pozmeňujúcich návrhov 30. júna sa bude hlasovať na výbore e, k rozpočtu a e, a potom v júli hlasovanie na plenárke. No a posledný bod programu Teda ďalším bodom je, rozpoč- je teda pani Moody, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mm, určite. Takisto rozpočtové, rodové orientované rozpočtovanie je súčasťou tejto správy. Body poznámky, ktoré tu zazneli, sú rovnako relevantné, keď sa pozrieme z dlhšieho pohľadu na rozpočet nie len na každoročnej báze, takže naozaj to odzrkadluje tieto body. Ak sa pozrieme na stratégiu Európa 2020, osobitne potom to sa odzrkadluje v tom, čo sa práve povedalo e, k tomu rozpočtu na rok 2017, e, rovnaké odmeňovanie takisto pokrok a e, indikátory e, v tej miere, ako sa dosiahli tieto ciele, takisto spoločné vyhlásenie k e, rodovej rovnosti v riadzročnom finančnom rámci. To vyhlásenie je výborné, potrebujeme následné kroky. Takže ide o to, aby sa viac monitorovala implementácia Ďalej nadviazanie na predošlé, predošlé správy, kde išlo o ženy, ktoré sa ochádzajú o azyl, ako e, to možno zapracovať do budúceho financovania a investície do sociálnych e, infraštruktúry. Čo znamená vlastne infraštruktúra, pokiaľ ide o podporu, podporu pracovných miest, tiež ide o podporu žien v zamestnanosti a to znamená pozrieť smerovanie k sociálnej infraštruktúre a potom na záver zabezpečenie transparentnosti DAFNE a aby sme boli e, schopní posilniť to, čo už doteraz bolo úspešným programom, pokračovanie ďalej for, formou cyklov e, v rámci viacročného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Múdy. Myslím si, že Nikto o slovo nepožiadal, to znamená, že poslankyne, tie, ktoré sme tu, tak e, plne súhlasíme s prezentáciou správy. Takže končím dnešný výbor. Ďakujem vám za pozornosť, trpezlivosť a dúfam, že sa tu uvidíme na budúce. Ďakujem, dovidenia.